pol dvanástej. Dostávame sa teraz na správu pána de Kaiser o e, vývoji a budovania, budovaní štátu v Južnom Sudáne. Pani de Kaiser, máte slovo na 4 minúty. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som sa chcela pridať k tým kolegom, ktorí im ďakovali, ďako, poďakovať sa kolegom, tieňovým spravodajcom, ale aj ostatným kolegom z ostatných výborov, ktorí nám poskytli e, svoje stanoviska pre všetkým výbor pre zahraničné veci. Sudán je posledný štát v Afrike, ktorý dosiahol svoju nezávislosť E, tri roky, sú tomu teraz v januári, kedy bolo referendum a v júli 2011, ak dobre počítam, v júli 2011 11. 9. júla vyhlásil Južný Sudán svoju nezávislosť a opäť dní neskôr e, e zhromaždenie OSN ho prijalo ako člena. Takéto rýchle prijatie za člena, to nebola náhoda. V podstate e, tá nezávislosť tu podporovala celá medzinárodná komunita po uzavretí mierovej dohody v roku 2005 E, bola tá dohoda o mierovej, z mierovej konferencie, ktorá ukončila nekonečnú civilnú e, občianskú vojnu v regióne, ktorá rozohnila e, boje v celom regióne. Je to e, samozrejme e, krajina, ktorá je krehká ako štát, ktorá má obrovské zdroje nafty, ale nemá nič iné. E, zdroje nafty predstavujú 98 hospodárstva, ale tá krajina nemá nič iné. E, a má suseda Sudán, s ktorým samozrejme nevychádza celkom dobre, pretože sa od neho oddelila. Už tri roky teraz e, E, sa sme svedkami e, napätia medzi Sudanom a Južným Sudanom, zastavovanie zdrojov ropy, ktorými sa navzájom trestajú tieto dve krajiny a medzinárodné spoločenstvo OSN, Spojené štáty, Trojka, to znamená Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Norsko ako trojka e, vytvorili fórum vo Washingtone 2013 a snahe pomôcť Južnému Sudánu, aby neskrachoval ako štát s tými ťažkosťami, ktoré má. Čiže je to štát, ktorému sa až tak dobre nedarí. 50 obyvateľstva žije pod hranicou chudoby E, nezávislosť, ako som povedal, respektíve tu absolútna závislosť pardon, od e, ropy, nie je tam žiadna diverzifikácia hospodárstva, dohoda z Kotonu ešte nebola podpísaná, čiže je ťažké Európskej únii pomôcť. Je tu korupcia, ktorá je všade prítomná, nemáme presné čísla, ale e, jednoducho je endemického charakteru, nie je žiadne sociálne zabezpečenie. Miera umrtnosti detí a matiek je najvyššia na svete. 48 mladých dievčat sa vydá v roku 14 a 18 proti svojej vôle napriek tomu, že nie sú plnoleté e, len veľmi málo dievčat chodí do školy, armáda nebola zaintegrovaná, sú tu bojové útvary, dochádza k znásilňovaniu obyvateľstva E, žurnalisti a aktivisti na ochranu ľudských práv majú takisto problémy. sú tu problémy e, ochrany ľudských práv. Oficiálnym jazykom je síce angličtina, ale ľudia mu nerozumejú, pretože hovoria mnohými ďalšími jazykmi. Čiže toto odporúčanie, ktoré ja navrhujem, je také, že keď táto krajina jednoducho e, sa zosype, tak sa rozputá, rozputá, rozputajú boje e, v celom e, rohu Afriky. E, Čiže je potrebné zabezpečiť dobrú štátnu správu, boj za ochranu ľudských práv. Je to bod 9 a bod 11 e, mojej správy a bola by som rada, ak by sme sa k tomu vyjadrili, pretože to je veľmi zložité. Chcem povedať toľko, že dnes Únia investuje 830 miliónov do Sudánu. To je ob- E, obrovská suma, to je skoro jedna miliarda a jednoducho o tom nehovoríme. Je to krajina, ktorá je na prechode k demokracii, mali by sme naďalej pomáhať, ale mali by sme e, sa snažiť zabezpečiť budovať infraštruktúru, školstvo, dobrú štátnu správu a byť priateľmi Sudánu, ale trošku tvrdšou rukou ich viesť k tomu, aby sa vydali tou dobrou cestou dobrej štátnej správy a bojovali proti aktuálnej korupcii, ktorá je veľmi silná. Ďakujem.

Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za jej prácu na tejto správe. Ako člen výboru pre zahraničné veci by som chcel zdôrazniť úlohu služby pre vonkajšiu činnosť EÚ, pokiaľ ide o rozvoj lepších vzťahov medzi Južným Sudánom a Sudánom na severe. Vyše 80 hospodárstva Južného Sudanu závisí od ropy, ktorú možno vyvážať výlučne ropovodmi na sever krajiny. Tieto zlé vzťahy medzi severom a juhom sú veľmi závažnou otázkou a európska diplomácia tu musí zohrať dôležitú úlohu. Zhoršovanie vzťahov v tejto oblasti spôsobí zhoršovanie všetkých ďalších otázkach, o ktorých hovorila spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Kelly. Nie, nie až tak dlho, čo sme hovorili o Južnom Sudane, bolo to raz v štvrtok po obede a myslím si, že to svedčí o odhodlaní Európskej únie a predovšetkým Európskeho parlamentu dosiahnuť pokrok v tomto krehkom novom štáte. Je to aj nevyhnutné, pretože máme oprávnenie povesť najväčšieho darcu pomoci na svete. Preto máme veľký potenciál, ale E, nevyužili sme všetky skúsenosti, respektíve krajina nevyužila svoje, svoj potenciál, e, hlavne pokiaľ ide o využívanie prírodných zdrojov. Potrebuje na to infraštruktúru a krajina potrebuje posilniť svoju nezávislosť a životaschopnosť. To samozrejme predpokladá zlepšenie vzdelávania, ako aj postoj k ženám. Ďakujem. Ďakujem, nemáme žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Pani Kaiser, nech sa páči. Vlastne nie, prepačte, hneď odozdávam slovo pani komisárke Redingovej. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela pochváliť pani Dekajzer nielen za jej vynikajúcu správu, ale aj za postup, za konzultácie, ktoré prebiehali v rámci prípravy tejto správy. Dostali sme veľmi podrobný prehľad o množstve príležitostí, ale aj o veľkom, eh, veľmi závažných výzvach, ktorý musí krajina čeliť eh, na ceste k prosperite. V správe je obsiahnutý rad odporúčaní a preto ju možno považovať za dobrú cestnú mapu k riešeniu otázok v tomto regióne. E, to však nemožno e, vnímať alebo chápať bez toho, že by sme e, sa pozreli na dejiny tejto krajiny. Ukazuje sa, že za 8 rokov, ktoré uplynuli, sa výrazne zlepšila infraštruktúra krajiny a zlepšili sa aj možnosti obživy a pokroku. Ako povedala pani spravodajkyňa, Európska únia únia veľmi podporovala eh, budovanie tohto štátu, tie štátotvorné eh, úsilia Vytvorili sme aj veľmi pevné priateľstvo a partnerstvo s občianskou spoločnosťou a s vládou Južného Sudánu. V súčasnosti, v súčinnosti s kľúčovými medzinárodnými partnermi sa snažíme pomôcť novej vláde eh, dohodnúť eh, kompakt, pokiaľ ide o spoločnú zodpovednosť aj v súvislosti s plnením dohody z Kotonu a v nadväznosti na dlhodobé partnerstvo z EÚ. Záverom by som chcela zdôrazniť, že komisia ehm, sa bude aj naďalej snažiť podporovať úlohu žien a dievčat v tejto krajine a bude predchádzať systémovému vývoju vylúčovaniu žien z, zo života krajiny, ktoré je veľkou bariérou pre ďalší rozvoj. Ďakujem. Týmto uzatváram diskusiu. Zajtra sa bude hlasovať o pol dvanástej. A teraz nasleduje správa Uh, Swinburne o uh, riešení uh, kríz